usadte sa. Začneme bodom 14. E, ide o prvý bod dnešného popoludnejšieho bloku našej schôdze. A ide o prezentáciu spoločného oznámenia Európska únia, Latinská Amerika a oblasť Karibiku, spájanie síl pre spoločnú budúcnosť v našom prípade samozrejme len aspekty týkajúce sa obchodu, nie celá budúcnosť. Myslím si, že pokiaľ ide o obchodnú dohodu, o ktorej momentálne rokujeme s oblasťou Latinskej Ameriky. Um, a plus teda ešte ďalšie obchodné dohody, ktoré už platia, napríklad v oblasti Karibiku je potrebné, vzhľadom k tomu, že takéto niečo tu už existuje, sa zamyslieť nad tým, aká bude naša e, vzájomná budúcnosť. Mám tu dvoch expertov za komisiu AEESC, Matias Jörgensen, veľmi známy tu na našom výbore, a za ESVČ Klaudia Güntersdorfer. E, tí títo dvaja experti odprezentujú toto spoločné oznámenie a v zápäti potom budeme mať možnosť diskutovať o našom pohľade, takže Matias, 10 minút, prosím. Ďakujem, pán predseda, za túto možnosť e, vysvetliť pred vašim výborom INTA počas e, tohto môjho no, prvého vystúpenia tu v Európskom parlamente. Náš pohľad, ja dúfam, že pracovné vzťahy budú do budúcnosti veľmi silné a konštruktívne. A teraz k otázke, ktorou sa budeme zaoberať. Vypracovali sme oznámenie o vzťahoch s Latinskou Amerikou a oblasťou Karibiku. Je to oznámenie, ktoré sa netýka len obchodu, je podstatne širšie, ale e, v princípe je dnešná realita taká, že obchod a investície sú vždy dôležitým aspektom našich vzťahov. Týka sa to samozrejme aj Karibiku a Latinskej Ameriky. Takže keď e, padlo e, rozhodnutie takéto oznámenie vytvoriť, tak e, bolo celkom prirodzené, že obchodné aspekty sa do ňoho dostali tiež. Pričom priority, ktoré sme sa snažili v tomto oznámení zohľadniť, pre vás iste nie sú žiadnou novinkou, pretože rozvíjajú zoznam priorít e, z nášho oznámenia Trade for All, Prosperita, demokracia, odolnosť a účinná celosvetová správa v zmysle vládnutie. A keď si pozriete toto naše oznámenie, tak e, obchodný aspekt sa nachádza prakticky vo všetkom, napríklad účinné globálne vládnutie. Tam e, E, zdôrazňujeme, že, e, náš, že, že kľúčový aspekt našej angažovanosti v Latinskej Amerike je naďalej mm, veľmi silná spolupráca s týmto regiónom, a to najmä na pôde, e, na pôde VTO, a týka sa to následujúcich rokov. Obchod tiež je významným prispievateľom, a teraz myslím celú našu obchodnú agentu, agendu k ostatným kapitolám, napríklad k odolnosti, resilience, a to najmä prostredníctvom, akti- prostredníctvom aktivít, ktoré sa snažíme presadzovať v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, klimatických zmien a ekologického aspektu našich e, obchodných dohôd. A je tu tiež otázka demokracie, pretože, ako iste viete, vnímame naše obchodné dohody ako nástroj na podporu nášho názora, že len systém založený na pravidlách a celkovo demokratický prístup k riadeniu spoločnosti e, má zmysel a kľúčová oblasť e, v tomto oznámení, tam, kde obchodná politika je tiež e, veľmi silne premietnutá, je kapitula, kapitola týkajúca sa prosperity. A toto bude aj v budúcnosti akýmsi leitmotívom našich pracovných činností a rokovaní v Latinskej Amerike. Ako iste viete, prebiehajú rokovania z Chile, Samozrejme, implementácia dohôd, to, to sa týka Kolumbie, Peru alebo Ekvádora, tiež Mexika, bude veľmi dôležitou časťou a dochádza k, teda treba uzavrieť činnosti týkajúce sa Mercosuru a dohody s Mercosurom a v oznámení vidíte, že jedným z hlavných cieľov, ktorý sme už do oznámenia zapracovali, je finalizácia dohody s Mercosurom Našťastie sa podarilo dosiahnuť politickú dohodu medzi schválením tohto oznámenia a jeho prerokovaním na tomto fóre tu v parlamente. Nechcem teda hovoriť príliš dlho. Už som povedal, že obchod je veľmi dôležitou súčasťou, ktorá determinuje naše vzťahy so štátmi Latinskej Ameriky. A na stole máte preto teraz pred sebou dokument, ktorý zohľadňuje dva elementy. Jeden, obchod ako základ celkovej komunikácie so zameraním na ekonomické a hodnotové aspekty. A potom e, ten druhý aspekt, ktorý tiež je kľúčový a tým je dlhodobá vízia, ktorú presadzujeme voči Latinskej Amerike z hľadiska určitého vzťahu založeného na asociácii. A preto pre nás um, tieto veci sú formulované v oznámení takým spôsobom, že obchod je badateľný vo všetkých jeho oblastiach. Tiež je však evidentné, že obchod nie je a nemôže byť vecou, ktorá je uzatvorená do svojho obchodného piliera. My sa snažíme v tomto oznámení ukázať, že obchodnú politiku treba integrovať so všetkými ostatnými oblastiami politiky, keďže je nám celkom jasné, že požiadavka na vyššiu konzistentnosť medzi obchodnou politikou a ostatnými oblastiami politiky bude len naberať na intenzívnosti, pričom tu hovorím o klimatických zmenách, demokracii alebo ľudských právach. To sú tie ďalšie oblasti. Takže je to trocha iná politická vízia oproti minulosti, kedy sme v týchto oznámeniach mali jasne oddelené vertikálne piliere. V tomto oznámení to už je poprepletané a e, dúfame, že tie jednotlivé oblasti politiky sa navzájom budú podporovať a E, samozrejme e, sa tešíme na úzkú spoluprácu tak s ESVČ, ktorá tu je zastúpená a ostatnými útvarmi komisie, samozrejme DG Devco, DG Devco, ale aj DG Move, e, pretože letecká doprava je napríklad veľmi dôležitým elementom DG Connect, kde skúmame otázku digitálnej ekonomiky. Ale myslíme si, že sme vypracovali celkom solidný základ pre budúci rozvoj obchodných vzťahov ako bázy pre vytvorenie nejakej konzistentnej, e, konzistentného prístupu Európskej únie k Latinskej Amerike. Ďakujem veľmi pekne. Teraz Claudia Gintersdörfer, e, vedúca oddelenia pre regionálne záležitosti pre Latinskú Ameriku SVČ. Ďakujem veľmi pekne. Príjemné popoludne, vážený pán predseda, vážené poslankyňa poslanci parlamentu. Želám samozrejme príjemné popoludne aj kolegom z komisie ako už bolo povedané Matiasom, toto oznámenie bolo spoločnou, spoločným projektom SVČ a ostatných útvarov komisie, takže sa v ňom premieta akýsi komplexnejší prístup a myslím si, že výsledok nám na jednej strane poskytuje pomerne širokú víziu, pričom čerpáme z rôznych nástrojov, ktoré už máme a zároveň je nástrojom flexibilným. Avšak by som chcela tiež povedať, že mm, toto oznámenie o vzťahoch EULAC je možno jedným z posledných strategických dokumentov, ktoré schválila táto komisia za tohto funkčného obdobia. Napriek tomu je to e, vec e, veľmi aktuálna, pretože ostatné, alebo predchádzajúce oznámenia o vzťahoch EU-LAC e, bolo publikované pred desiatimi rokmi, odkedy došlo k mnohým zmenám. Takže pokiaľ ide o Latinskú Ameriku a Karibik, došlo k pokroku a vývoju. 50 miliónov ľudí sa podarilo presunúť z, e, nad hranicu chudoby. E, takže rozvíjajú sa mnohé scenáre, takže my e, sa orientujeme teraz skôr na kontakty medzi partnermi, rovnocenými partnermi, nebereme ten región ako jeden a samozrejme prihľadáme na výzvy, kde E, naši partnery potrebujú možno pomôcť. A ako viete, región trpí momentálne e, rôznymi krízami, e, najmä v, vo Venezuele, ale aj v Nikarague. Je to veľmi rôznorodý región, ako už bolo spomenuté, toto vyžaduje stratégiu flexibilnú a my preto potrebujeme nájsť prístup, ktorý je možné prispôsobiť špecifikám jednotlivých krajín. A jeden z dôvodov tejto flexibility je teda táto rôznorodosť, ale druhým dôvodom je možno aj to, že regionálne integračné procesy v tomto regióne sa mnohokrát, alebo v mnohých prípadoch zastavili, najmä Selak, ktorý eh, sa rozštiepil kvôli kríze vo Venezuele a od roku 2017 sa nekonal um, summit, vlastne posledný summit bol v roku 2015, takže v tomto oznámení sa snažíme nájsť eh, iné spôsoby, ako nadviazať vzťahy eh, s partnermi v tomto regióne bez toho, aby sme sa stali rukojemníkmi zlyhania eh, integračných procesov. Ďalej, mm, Prvá vec, ktorú sme chceli e, v tomto oznámení vykonať, je potvrdiť e, našu ochotu s týmto regiónom komunikovať. Často sa stávalo, že sme boli vnímaní, alebo že tento vzťah bol vnímaný ako čosi dané a nie veľmi dynamické a aktívne a že na prvý pohľad sa nedialo až toľko nejakých viditeľných vecí, neprebiehali návštevy na vysokej úrovni a treba povedať, že aj tu v Európe našu pozornosť zamestnávali krízy v našom susedstve či priamo v EÚ a na Um, hoci sme boli prítomní napríklad pri mierovom procese v, Kolum- procese v Kolumbii a e, rozvíjanie, mierového, rozvíjanie mierového procesu s Kubou a sústredili sme sa aj na um, krízu vo Venezuele prostredníctvom medzinárodnej kontaktnej skupiny, e, stále panoval určitý dojem, že tieto vzťahy nie sú prioritné a pritom pre Európu ide o veľmi dôležitý región. Je tam 33 krajín, pre ktorých Európska únia je najväčším investorom a ktorých ekonomiky predstavujú 8 svetového HDP a spolu e, sú tieto krajiny štvrtým najväčším obchodným partnerom Európskej únie. Zároveň ide o región, kde je veľa mladých ľudí, e, vo veku 15 až 25 rokov, to je najväčšia veková skupina, a e, kde v nasledujúcich desiatich rokoch tieto krajiny kde ich bohatstvo bude len stúpať. Zároveň Európska únia a e, krajiny regiónu LAK majú spoločnú výzvu, e, napríklad v dôsledku venezuelskej krízy ide o migráciu, ale aj e, problémy s drogami, bezpečnostné problémy, otázky klimatických zmien. Tieto veci sa nás dotýkajú prakticky rovnako a E, mnohé z týchto krajín sú navyše globa- e, možnými partnermi na globálnej scéne, kde máme podobné hodnoty e, z hľadiska demokracie a ochrany ľudských práv a multilaterálneho systému vo všeobecnosti. Ja to hovorím naozaj veľmi generálne, pretože samozrejme vlády prichádzajú a odchádzajú, ale v princípe, keď s týmto regiónom komunikujeme, snažíme sa hľadať partnerov pre multilaterálne fóra. Bolo teda naliehavé vyslať signál a aj z hľadiska strategickej konkurencie zo strany iných hráčov, najmä Číny, ktorá v tomto regióne sa veľmi silne etabluje a nadvezuje veľmi silné investičné vzťahy s latinskoamerickými a e, e, karibskými partnermi. Je tam veľmi silný rast infraštruktúrnych investícií z Číny, takže musíme aj my e, zintenzifikovať svoju spoluprácu, ak nechceme, aby nás Číňania predbehli, aby tam získali príliš veľký podiel. A ďalej Viaceré krajiny z, toho, z tohoto regiónu e, nadvezujú veľmi pozitívne vzťahy s Trumpovou administratívou v Amerike. No a ďalším cieľom tohto oznámenia bolo poučiť sa z vývoja v uplynulých rokoch a, a udeliť určité usmernenie tak pre vysokého predstaviteľa ako aj Európsky parlament pri kontaktoch. No a okrem iného je tu samozrejme aj otázka nasledujúceho rozpočtového cyklu, tak aby spolupráca hladko pokračovala aj v nasledovnom rozpočtovom období rokov 2021 až 2027, aj keď pravdepodobne nebudeme pokrývať túto spoluprácu z jediného finančného nástroja. Čiže s týmto všetkým toto spoločné oznámenie zdôrazňuje oživenie tohto partnerstva medzi EÚ a krajinami tohto regiónu, EU, LAC, Eh, v princípe je tu niekoľko sekcií alebo oblastí. V prvom rade je tu um, alebo teda to oznámenie eh, má niekoľko častí. Eh, v jednej hovoríme o tom, v čom by sme mali spolupracovať, v druhej, ako by sme mali túto spoluprácu rozvíjať. A štruktúrame tiež oblasti partnerstva. Matias už hovoril o tom, tom košíku prosperity, kde sa snažíme hľadať cesty udržateľného rastu pre tieto ekonomiky, napríklad energeticky e, efektívneho využívania zdrojov a z hľadiska obchodných a ekonomických vzťahov a rozvíjania digitálnej ekonomiky zase e, prihľadáme na investovanie do ľudského kapitálu. Ďalším košíkom je samozrejme demokracia a ľudské práva, kde demokracia nie je vždy úplne samozrejmou vecou, a to teraz nehovorím len o Latinskej Amerike, ale priamo v tomto regióne, Ehm, ľudový, alebo teda skepti- skepticizmus ľudí voči fungovaniu demokracie narastá ehm, a preto aj podpora pre demokratický systém v mm, Južnej Amerike, Južnej a Strednej Amerike na historickom minime a my musíme spolupracovať s krajinami tejto oblasti ehm, na tom, aby sme preklopili túto verejnú dôveru do tých pozitívnejších čísel. Samozrejme nepomáhajú nám rôzne škandály súvisiace s korupciou. A potom je tu humanitárna situácia, respektíve ľudské práva a humanitárna situácia, ale aj napríklad e, práva žien, práva LGBT komunity. Toto všetko budú priority e, v našej komunikácii. No a tretím košíkom je odolnosť, teda tá anglická resilience, čo je možno trocha abstraktná myšlienka, ale v princípe ide o schopnosť odolávať alebo vyrovnať sa s prírodnými katastrofami, o zvyšovanie bezpečnosti občanov, potlačanie drog a negatívnych dôsledkov, obchodovanie s drogami a Ehm, samozrejme chudoba, ktorá v Latinskej Amerike ešte stále je veľkým problémom, hoci veľké množstvo ľudí sa už z nej dostalo. Potom je tu štvrtý balík alebo štvrtý košík, tam sa snažíme hľadať partnerov na medzinárodnej scéne. Ehm, latinskoamerické krajiny predstavujú tretinu členov OSN, dve tretiny OECD ehm, osminu, e, osminu G20. Takže máme pocit, že je tu priestor spolupracovať na, viac, na viacerých eh, viacstranných fórach s partnermi z tohto regiónu a náš materiál sa teda zameriava na tieto spoločné záujmy, bezpečnosť občanov, boj proti korupcii, ozeleňovanie hospodárstva, eh, digitalizácia, obchod investícií, ozeleňovanie, ako aj agenda týkajúca sa hodnot. My vieme, že Latinská Amerika a Karibik čelia bezprecedentným krízam a dochádza k veľkým zmenám, aj ľudia, aj Eh, vlády eh, musia čeliť eh, tak prírodným, ako aj ľuďmi spôsobeným katastrofám, mm, okrem iného záplavy, ale aj tie momentálne pretraktované požiare v oblasti Amazónie. A ja som už spomenula, že my vlastne už nemáme tento rámec EU SELAC, ktorý momentálne je v limbe, teda nefunguje, ale okrem iného v tomto oznámení sa snažíme mm, presadiť myšlienku, aby sme užšie spolupracovali s jednotlivými krajinami a tu by sme mohli, mys- alebo so skupeniami, tu myslíme najmä na Pacifickú alianciu, s ktorou chceme podpísať spoločné vyhlásenie. Takže, aby som to uzavrela, chcem vám povedať, že toto vzájomné, teda spoločné oznámenie nie je cieľom samým o sebe, je to akási platforma na to, aby sme našli možnosť posunúť sa vpred a v nasledujúcich týždňoch mesiacoch a rokoch identifikovali nejaké spôsoby, ako to spoločne dosiahnuť. Ďakujem pekne. Slovo teraz dostávajú poslanci. A pani Rafaela ako prvá. Thank you very much for... Ďakujem veľmi pekne za toto oznámenie a za vašu prezentáciu. Veľmi si to vážim. V posledných týždňoch som navši- navštívila uh, holandské uh, zámorské uh, eh, teritória a ja podporujem výzvu na podporu externej dimenzie čistej energie pre EÚ a ich iniciatív v tejto oblasti, ale zaujímalo by ma, prečo špecifická situácia zámorských krajín a teritórií EÚ nie je uvedená v tomto oznámení. A musím povedať, že mám trochu dojem, že tieto regióny sú trochu zanebané alebo zabudnuté vo vašom oznámení o všeobecnosti, keď sa hovorí o týchto témach tiež. Takže mňa by zaujímalo, čo si vy o tom myslíte. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ima, nech sa páči. Ďakujem. Koľko mám času, pán predseda? Dobre, ďakujem. Takže vďaka za prezentáciu tohto dokumentu dvomi rečníkmi a za jeho vypracovanie, samozrejme za všetku prácu, ktorú ste investovali. Ja sa chcem, ja chcem položiť niekoľko otázok, ktoré sú pomerne <laughs> rôznorodé. V prvom rade, pokiaľ ide o Strednú Ameriku, od roku 2013 eh, platí dohoda, ale eh, je možné z nej implementovať len ten obchodný pilier, pretože len 4, 4 krajiny z tohto regiónu túto dohodu ratifikovali. Eh, sú tam aj ďalšie piliere o spolupráci a tak ďalej, ktoré ratifikované neboli. Čiže čo v tomto možno robiť? Lebo zdá sa, že občania v Latinskej Amerike buď o tejto situácii nevedia, alebo možno nevedia príjmať svojich zástupcov. Čiže ako je možné e, zabezpečiť, aby, e, dáme tomu, dohoda vstúpila do platnosti voči jednotlivým členským štátom, alebo aby možno tento parlament ratifikoval. A potom druhá otázka, vzťahy s Nikaraguou. Nikaragua v marci tohto roka v Európskom parlamente bola schválená rezolúcia v našom parlamente bola schválená rezolúcia o situácii v Nikarague, kde sme chceli aktivovať e, e, e, klauzulu demokracii z tejto dohody a uplatniť určité sankcie. V tomto prípade vnútroštátny dialog neprebehol alebo nemal výsledky, ktoré sme očakávali. Takže v Nikarague po šiestich mesiacoch žiaľ nedošlo k žiadnej zmene a ja by som chcela vedieť, aký je plán. Ako pomôcť nikaragujskému ľudu, aby sa e, nejak, aby dokázal obhajať svoje právo právo na demokraciu a ľudské práva, pretože e, sú tu stovky e, politických väzňov a tá situácia je neutešená. Kuba teraz po vyhlásení moratória na kapitoly 3 a 4 zákona Helms-Burton Spojených štátov ešte stále je v zlej situácii, to už 60 rokov, nám bolo vysvetlené počas eh, určitého technického stretnutia, že sú tu isté možnosti, ako eh, ochrániť určité záujmy Európskej únie a mali by sme ich chrániť. Akoby jedným z navrhovaných eh, možností je aktivovať určité zablokovanie, čiže mm, ako reagovať na túto situáciu, na túto, dá sa povedať, až agresiu, ktorú momentálne prejavuje Trump. No a pokiaľ ide o Mercosur, tak by som chcela tiež vedieť, e, kedy bude k dispozícii tomuto parlamentu text e, navrhovanej dohody, kedy bude zverejnená správa o e, vplyvoch, a dopadoch, čo bude veľmi dôležitý, dôležité vodítko pri našom rokovaní o tejto dohode a tej dohode sa bude venovať teda aj, na, aj tento náš výbor. A ďalšia vec, Kolumbia, my sme práve sa dozvedeli o tom, že FARC sa vráti k, ozbroj, k ozbrojenému konfliktu, teda k metodám ozbrojeného konfliktu. Čiže ehm, celý ten pilier ehm, dohody o asociácii a spolupráci, ako budeme ďalej ehm, pokračovať na základe tejto situácie. A teraz Mexiko. Kedy bude Mm, ukončený zoznam zo strany Mexika, ktoré, e, ktorý je potrebný na realizáciu príslušných klauzul z dohody o verejnom obstarávaní a účasti našich firiem. E, toto kedy bude vlastne dané k dispozícii nášmu parlamentu. A teraz Chile. Chceli by sme vedieť, aký je stav rokovaní z Chile a e, ako konkrétne vyzerá možné schválenie dohody o obchode a príslušné kapitoly, ktorá by mala začať platiť už januára. A ako, aký, aká je perspektíva pomôcť napríklad ženám, mnohým ženám v týchto oblastiach, ktoré by z toho profitovali? Ďakujem. No, madame. Ďakujem pekne, pani Del, ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Vážené eh, dámy a páni, ďakujem veľmi pekne za vašu prezentáciu. Ja sa eh, pripájam k nevyhnutnosti vízie a stratégie vo viacerých oblastiach, nielen eh, oblasti obchodu, ale aj ľudských práv. Napríklad, vy ste hovorili o jednom konkrétnom záujme pre Európsku úniu a my by sme mali prehlbovať naše vzťahy. Treba podporovať multilateralizmus. No a v príspevkoch kolegyne Samir Rafaeli už to odznelo a ja e, nadviažem na to, aby som vedela viac o mechanizme pre stabilizáciu e, banány, ktorá čoskoro e, vyprší, čo sa týka VTO. Mňa by zaujímalo, čo plánuje Európska únia, aby tento mechanizmus bol, bol buď obnovený, alebo tvorený nejaký nový. Ďakujem pekne. No a slovo teraz zostáva pani Blikmo. Ďakujem veľmi pekne za vašu prezentáciu. Eh, mňa by zaujímalo, alebo najskôr by som chcela eh, podíkovať eh, za všetky pozitívne veci, ktorým sa nebudem vyjadrovať a kvôli krátkosti času. V tomto oznámi boli, boli mnohé zaujímavé veci, ale sú tu aj otázky. Konkrétne to, čo sa spomína len stručne, a to je dobrá fiskálna, fiskálne riadenie od marca 2019, vytvorený zoznam na ECOFINE Eh, zoznam eh, finančných rajov 15 krajín, 15 eh, krajín EÚ e to aj prijalo je tam mnoho krajín z Karibiku a mňa by zaujímalo, čo sa plánuje v oblasti dobrého finančného riadenia. No a existujú tiež nové dohody, o ktorých sa rokuje o leteckej doprave, o vytvorení nových príležitostí. No a ja by som chcela eh, zdôrazniť eh, nevyhnutnosť koherentnosti našej politiky, a hlavne s politikou pre životné prostredie a s cieľmi Parížskej dohody, eh, pretože na niektorých miestach sú v protiklade s ambíciami Európskej únie. No a ja myslím, že treba spojiť sily na spoločnú budúcnosť, áno, to je správne, ale ja by som ešte raz chcela zdôrazniť nevyhnutnosť koherentnosti našich rôznych politík a, a, treba uh, mať uh, túto zónu ako len ako na ako zdroj e, surovín, ale treba to začať vnímať ako e, potrebu e, zavádzania ľudských práv, sociálnych práv, rovnako treba implementovať ich dodržiavanie a rešpektovanie rovnako aj v oblasti alebo pri rozvíjaní a budovaní nových trhov. Ďakujem. Ďakujem pekne. No a ja sám som na niečo dodal, vy ste hovorili o Číne Myslím, že ste to, to tu zaznelo len v jednej vete. No a podľa mojich skúseností Čína je veľkým problémom. Existujú to rôzne infraštruktúrne projekty. Videl som v Latinskej Amerike množstvo čínskych produktov. E, čínske spoločnosti sú tiež súčasťou vlastnia časť ťaženej spoločnosti Peru, ktorá ťaží litium, čo je dôležité pre elektro, elektrické vozidlá. No a ja úplne súhlasím s obsahom oznámenia, že treba sa zameriavať viac na tento región sveta. Považovalo sa to viac menej za... Samozrejme, že máme úzke vzťahy a samozrejme máme historické a kultúrne vzťahy, ale myslím, že by sme mali byť aktívnejší. A moja otázka súvisí s konkurenciou s Čínou. Aké sú konkrétne opatrenia na to, aby sme zlepšili naše obchodné vzťahy s Latinskou Amerikou, tak aby naše partnerstvo, založené na spoločných hodnotách, bolo silnejšie ako hospodárske záujmy z Číny. Neviem, kto by chcel odpovedať ako prvý. Matias, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som snad zopakoval otázku pani Rodriguez Piniero o tom, koľko mám času. Bol, zazneli tu veľmi zaujímavé otázky. Nie všetky boli jednoduché, ale Dovolte mi zareagovať na to v tom poradí, ako boli položené. Takže čo sa týka zámorských eh, teritórií, hm, myslím, že to zabudnuté, spolupráca je súčasťou našej celkovej stratégie voči tomuto regiónu a my sa o to zaujímame aj v našich obchodných dohodách na to, aby sme zaistili, že produkty ako napríklad banány alebo cukor, ktoré sú dôležité pre mnohé z týchto regiónov, nebudú úplne liberalizované, ale že sa to urobí opatrne, čiastočnou liberalizáciou alebo inak. Napríklad tak je to v prípade banánov. V tomto prípade máme, je situácia taká, že obchodné vzťahy s Latinskou Amerikou budú stabilné od konca tohto roka. E, bude tu poplatok 75 eur na tonu je dovoz banánov do EÚ. Nechceme ísť ďalej cestou liberalizácie e, v tejto oblasti, aj keď e, mechanizmus stabilizácie sektora banánov vyprší koncom tohto roku a sme presvedčení o tom, že trh nebude zaplavený. Mili sme rôzne obchodné trendy za ostatné roky. Pozorne to monitorujeme. dovoz banánov dosiahol úrovne, ktoré by vyvolili spustenie stabilizačného mechanizmu. Ale budeme ďalej to pozorne sledovať. No a ak by došlo k zaplaveniu trhu, ak budeme mať ešte možnosti podľa všeobecných záruk vodžiov. No a čo sa dá robiť v oblasti zrýchlenia ratifikačného procesu v Európe? Ja dúfam, že musíme spolupracovať. Komisia a parlament musíme aj naďalej tlačiť na členské štáty, aby to robili no, zvýšiť dôveryhodnosť. V regióne trvá nám 7, 8, 10 rokov, kým ukončíme ratifikačný proces. A e, situácia je taká, že väčši, veľká väčšina dohôd alebo obchodných dohôd, ako v prípade uh, Strednej Ameriky, sa uplatňuje, ale zvyšok dohôd sa neuplatňuje. No a je ťažké vysvetliť našim partnerom, že toto je dôležitou súčasťou dohody, keď v konečnom dôsledku nám trvá viac ako 10 rokov alebo do 10 rokov ukončiť ratifikačný proces EÚ. Kedy bude pripravený text Mercosur eh, pre Európsky parlament? Eh, no viete, že už sme zverejnili také surové výsledky politickej dohody ako väčšinou ešte stále existujú, existujú jeden alebo dva texty, ktoré treba zverejniť. Máme aj harmonogram uverejňovania. No a my chceme eh, byť voči vám čo najtransparentnejší, chceme to čo najrychlejšie ukončiť a potom to zverejníme. No a potom prejdeme, alebo už teraz vlastne začíname eh, proces eh, právnej revízie. To si vyžaduje istý čas, to viete, ale chceme to skončiť v priebehu prvého roka budúceho roka a potom, keď sa bude vytvorený preklad, tak vám predložíme formálny návrh. No a čo sa týka Mexika, spolupracujeme s Mexikom na to, aby e, sme končili príslušné kapitoly chápeme, že Mexiko pokračuje v procese konzultácií. No a sme presvedčení, že výsledok bude pozitívny a samozrejme chceme, aby táto dohoda bola ukončená tak, aby sme vám mohli predložiť kompletný návrh. Je to jedna z dôležitých priorít pre nás, aby sme to predložili Európskemu parlamentu eh, čo najskôr, aby sme ratifikovali túto novú modernú dohu, no, dohodu. Čo sa týka Chile, tak myslím, že rokovania boli úspešné. Máme eh, silného, kompetentného partnera na druhej strane. Kolo sa uskutočnilo v júli, dostali sme správu, zaznamenali sme veľký pokrok. Eh, budúce ďalšie kolo sa uskutoční v priebehu novembra a chceme eh, dosiahnuť ďalší veľký pokrok na základe toho, čo sme dosiahli už v júli. Ale pravdou ostáva, že sú tu viaceré problematické body. A to je a, e, systém investícií, geografické a, e, indikátory, obchodná agenda. V poslednom kole sa uskutočnili, lebo no, dosiahol, bol dosiahnutý veľký pokrok. Ja som presvedčený o tom, že sa nám podarí e, dosiahnuť dobrý výsledok so záve, s záväznými ustanoveniami, že Chile pripisuje tejto kapitole rovnako veľkú dôležitosť. Ďalej Čína. Myslím, že máte úplnú pravdu. Hovoríte o tejto veci, aké sú konkrétne body na to, aby sme posilnili naše vzťahy s Latinskou Amerikou. Myslím, že ten rámec je dobrý a keď bude prijatý rámec Mercosuru a keď vstúpi do platnosti, tak to bude ešte lepšie. Treba zaistiť to, aby ďalšie nástroje vrátane, napríklad možnosti pre eh, požičky z EIB, aby všetky možnosti boli využité tak, aby eh, sme mohli ešte podporiť silné a dobré vzťahy medzi Latinskou Amerikou a EÚ. Je jasné, že ak ktorákoľvek strana nechá nejakú medzeru vo vzťahoch, či už Latinská Amerika voči EÚ a EÚ e, voči Latinskej Ameriky, tak ostatní budú chcieť toto prázdne miesto vyplniť. No a ak chceme na tomto ďalej pracovať, tak sú tu rizika, či už je to Čína alebo nejaký iný partner. Myslím, že som zodpovedal na väčšinu otázok. Áno. celý arsenál, ktorý máme na takéto hraničné veci, ktoré sa občas objavujú, daňujú sa tak, máme k dispozícii a my využijeme všetky nástroje, ktoré máme napríklad eh, okolo štatútu, ktorý ste spomenuli. Matias, ešte dvaja požiadali o slovo. Madame Rafaela. Mar, nech sa páči, ďakujem. Áno, prepačte. Pán predseda, ja som sa pýtala na širší význam zámorských eh, teritórií a nie len na individuálne produkty. Takže mňa by zaujímala trochu vaša vízia o tom, ako zapojiť tie zámorské teritória. Hovoríme o obchode a spoločnej budúcnosti a mňa by znamenala, mňa by zaujímala trochu explicitnejšia vízia o tom, ako zapojiť zámorské teritória. To bola moja otázka. Ďakujem pekne. Tri otázky, e, ktoré som položil, neboli zodpovedané, ale ďakujem za tie, na ktoré ste odpovedali. Ale konkrétne Nikaragua. Neviem, aká je možnosť aktivovať e, klauzulu o demokracii, prípadne sankcie. Teda to je otázka, či to môžeme urobiť e, pokiaľ ide o Kubu, takisto ste mi neodpovedali, e, ako bude komisia konať e, e, v dôsledku aktivácie zákona Helms-Burton Spojenými štátmi a k situácii v Kolumbii. Tam je otázka, ako tejto krajine pomôcť, najmä z hľadiska toho, že militanti z Farku povedali, že budú zase bojovať. Uh, um, Áno, no už tá prvá vec, to je otázka celkového pozastavenia dohody ako takej a to je politická záležitosť. Myslím si, že o tomto sme na Kolaku diskutovali k tomuto problému, takže tomu potom poskytne odpoveď komisia. Áno, Kuba, to som si zaznamenal. Ja viem, že som to nezodpovedal, ale som si to zaznamenal, čo ste k tomu povedali. Kolumbia, tá posledná vec bola ku Kolumbii, tak si to spomínam. To je tiež širšia, otázka širšieho politického významu. No a pokiaľ ide o obchod, tu budeme pokračovať a budeme sa snažiť využívať tie obchodné styky, ktoré máme a budeme sa snažiť využiť túto obchodnú dohodu na to, aby to pre Kolumbiu bolo atraktívnejšie, aby Kolumbičania upustili od produkcie drog a aby skôr produkovali iné plodiny, ktoré by mohli exportovať do Európy ale je to veľmi komplikovaná záležitosť a celý tento proces, možno, že aj Klaudio k tomuto niečo do, dopovie, ale um, áno, robí nám to veľké starosti, má to negatívny dopad na obchodovanie a investície v Kolumbii, ale my naďalej budeme pokračovať v našich snahách a budeme sa snažiť toto vyriešiť e, prospech obchodu. Potom, pokiaľ ide o OCT, to nie som si celkom istý, či som to úplne pochopil, akým smerom sa uberala tá otázka, e, pokiaľ ide tých, o tie zámorské územia, takže mm, neviem, či išlo o prístup na trh e, Európskej únie na tieto E, teritória, áno. Sú tu určité produkty, o ktorých rokujeme. Áno, ja som si to zaznamenal, vaše obavy a potom to nadnesiem. Budem to tlmočiť e, aj na pôde komisie. Budeme to na Digitrade e, diskutovať s kolegami. S kolegami, ktoré sa týmto konkrétne zaoberajú. Ďakujem veľmi pekne. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za tieto otázky. Ja sa už vopred ospravedlňujem, že možno, že na 100% nezodpoviem všetky tieto otázky. Som tu len druhý deň, ale delegácie. Ja som bola v Brazílii, Brazílii až do konca tohto minulého mesiaca. Mm K tomu, čo vlastne už zodpovedal Matias, pokiaľ ide o preskúmanie všetkých tých možností, ktoré máme s týmito krajinami, aj Brazíliu, tam, čo oni plánujú, oni e, tiež sú ochotní e, sa e, vstúpiť do styku s nami a diskutovať o tomto, pokiaľ ide o Nikaragu, áno. Áno, pre nás by ideálnym riešením bol dialog, ale musíme počkať na výsledky volie. Všetky možnosti sme zvážili, aj keď by to znamenalo aj sankcie. Ale ja si to prekontrolujem a potom vám poviem, či máme aj nejaký e, novší, no, nejaké novšie stanos, stanovisko k tomuto k Nikarague. Takže pokiaľ ja viem, zatiaľ sme tam nezaznamenali žiaden pokrok. Kolumbia, no určite ste si všimli, že tam bolo stanovisko hovorcu k posledným udalostiam v Kolumbii. Áno, to nám spôsobuje veľké obavy, ako iste viete. Európska únia podporovala mierový proces a v tomto budeme naďalej pokračovať ale myslíme si, že toto rozhodnutie stiahnuť sa z tohto procesu, to je rozhodnutie len niektorých členov ako takže my chceme podporovať tento mierový proces, budeme ho naďalej podporovať, ale uvidíme, ako sa situácia vyvinie a uvidíme, čo môžeme urobiť preto, aby sme to ďalej podporovali. Takže neviem, či ešte niečo iné z mojej strany. Áno, Ča, Čína to je naozaj ten slon miestnosti, o ktorom nikto nehovorí, ale je to problematické. A teda máme tu aj túto e, dohodu EU-Mercosur, takže tam v tomto, tejto regióne budeme vytvárať väčšie investície, ale toto bolo uvedené aj vo známení, čo poukazuje na to, že európske spoločnosti v zahraničí by mali zodpovednejšie pristupovať aj k ochrane životného prostredia. Budeme podporovať aj tieto e, projekty, ktoré sa týkajú spolupráce a zodpovednosti a pôjde tu o európske investície, čínske investície, takže dúfam, že tak toto možno chápať. Ďakujem veľmi pekne. No a týmto končíme e, túto našu krátku diskusiu k Latinskej Amerike a Karibiku. Myslím si však, že to nebolo naposledy, čo sme o tom diskutovali. Ešte raz veľmi pekne ďakujem. Nie, prepáčte, nemôžeme ďalej o tom diskutovať, pretože každý by sa chcel k tomu vyjadriť. No a potom by to trvalo pridlho. Na budúce sa budeme venovať jednotlivým krajinám a potom budete mať príležitosť. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem. A teraz sme v bode 15. Parlament sa vždy obrácia na komisiu a pýta sa na preferenčné pravidlá pôvodu. Tu sme zaznamenali určitý rozvoj. Niekedy um. If anybody wants to leave the room. Prosím, ak chcete opustiť miestnosť, učinte tak potichu. Takže, pravidla pôvodu. Sú niekedy nočnou morou. Menia sa, nie sú veľmi transparentné. V roku 2017 sme tu v parlamente mali k tomu vypočutie, aby sme trošku vniesli svetlo do tejto temnoty. No a teraz máme možnosť vypočuť si komisiu, čo sa deje, aký je tu vývoj, pokiaľ ide o pravidla pôvodu za posledné roky a implementácia a, a prípadné zmeny do budúcnosti. A tieto pravidlá sú kontroverznou položkou obchodných dohôd. Tak to bolo napríklad e, v, s Mercosurom, pokiaľ ide o auta, automobily. Takže teraz tu máme vedúceho e, jednotky pre tarifné a netarifné vyjednávania, ktorý sa volá Ignácio a ďalej to meno ani nepoviem. Áno, volám sa Ignacio e, Iruari Saga. To je naozaj veľmi komplikované priezvisko, takže komisia pracuje na tomto dokumente, ktorý sa zaoberá pravidlami pôvodu, my chceme zareagovať na tie otázky, ktoré ste nám predložili a snažíme sa v tomto dokumente vysvetliť postupy, tá, ale aj vývoj za posledné roky. Takže ja vám v krátkosti tieto kľúčové prvky tohto dokumentu predstavím. Um, ehm, už tieto preferenčné pravidlá pôvodu sú potrebné potrebným prvkom mm, vo všetkých preferenčných dohodách, keď chceme niektorým krajinám zabezpečiť lepší tarifný prístup, tak eh, alebo na produkty, ktoré sa dovážajú z tohto teritória do Európskej únie. Um, väčšinou sú teda z inej oblasti a my Chceme, aby sme tam zabezpečili teda s touto krajinou, keď máme tieto preverenčné pravidlá pôvodu. E, celkovo možno povedať, že pokiaľ ide o pravidlá pôvodu, snažíme sa nájsť nejakú úroveň aktivít a čin- činnosti. Máme tu taký prach hospodárskej činnosti, potom sa ešte k tomu vrátim a potom vypracujeme základné pravidlá, ako túto činnosť v krajine e, sledovať a ako naozaj dokázať, že táto činnosť prebehla v tej konkrétnej krajine. Takže začníme to úrovňou minimálnej hospodárskej činnosti v tej krajine, s ktorou máme preferenčné dohody. My sa tu snažíme hľadať rovnováhu medzi flexibilitou, ale aj tá komplikovanosť e, globálnej hodnoty v reťazci, keď ide o produkty z rôzneho pôvodu. A všimli sme si, že E, napríklad nejaký veľmi komplikovaný stroj nemôžno povedať, že bol na 100% vyrobený v tejto konkrétnej krajine, ale musíme nájsť takú rovnováhu, aby neprišlo k obchádzaniu tých pravidiel. Takže tuto máme preferenčné pravidlá len s touto krajinou, e, len, a len s touto krajinou a nie s celým svetom. Takže mm, my tu umožníme mm, toto konkrétnemu, keď je tam nejaký konkrétny partner, jeho podiel je 0,001, tak s ním nepodpíšeme tú dohodu, pretože cez, tento, cez toto teritorium potom môže obchádzať a dostať sa na základe týchto dohôd cez túto krajinu, akákoľvek iná krajina. Takže naozaj táto komplikovanosť tohto hodnotového reťazca, to je potrebné brať do úvahy. No a potom je tu úroveň týchto minimálnych činností, no a potom od roku 2011 v kontexte systému mm, preferencií uplatňujeme tieto pravidlá. No a odtiaľ sa odvíjajú naše rokovania. Výsledok je potom už trošku e, iný, pokiaľ ide o EFTA, pretože tuto máme rôzne e, stanoviská partnerov a v konečnom dôsledku sa snažíme nájsť nejaký spoločný základ pre oboch. Takže mm, tie výsledky týchto e, dohôd o voľnom obchode nie sú vždy identické, ale sú to v podstate pravidlá, ktoré sme začali uplatňovať v roku 2001. Prišlo tu k určitému rozvoju, pokiaľ ide o tú úroveň, e, ktorú sme začali, na ktorej sme začali v roku 2011. E, teda mm, nám to dnes sme flexibilnejší ako v minulosti, pretože toto nám umožňuje využívanie viacerých neoriginálnych eh, komponentov v tomto produkte, napríklad v strojarstve pred rokom 2011 by sme umožnili len 25 až 40 neoriginálnych eh, materiálov, aby bolo možné tento stroj považovať za povedzme výrobok z Kolumbie alebo nejakej inej tretej krajine. Od roku 2011 povolujeme 25 až 50 týchto neoriginálnych materiálov a produktov, pokiaľ ide o preferenčné pravidlá pôvodu. No a tuto máme alternatívne, flexibilné alternatívne podmienky, teda buď to bude to pravidlo, no to je tých 50%, alebo zmeníte tú funkciu alebo tú prácu na tom produkte a zmeníte teda tarifnú klasifikáciu. Pred rokom 2011 sme mali kumulatívne podmienky, napríklad maximálne 25 až 40 plus e, zmeniace sa tarify. Dnes máme e, flexibilnejšie alternatívne pravidlá keď to porovnáme s tým rokom 2011. No a pokiaľ ide o e, vývoj týchto preferenčných pravidel pôvodu e, v LDC, tu umožňujeme 70 Tu sme veľmi flexibilní a to bolo e, skupinou LDC VTO uznané pred niekoľkými, v podstate len pred niekoľkými mesiacmi táto LDC skupina uznala týchto 70 a požiadala ďalších členov, aby využívali takýto príklad pre ich vlastné preferenčné dohody. Takže od toho roku 2011 sa, sa to naozaj zmenilo a flexibilizujeme aj to preskúmenie a preskúmanie a verifikáciu pôvodu. To znamená, že predtým ten dôkaz sa zakladal na certifikátoch zo strany vlády alebo deklarácie o exportérov. Oni museli predložiť deklaráciu a potom, keď ten dovoz sa toto uznal, tak e, sa mohlo podľa toho postupovať. Čiže buď tam bol ten certifikát alebo to prehlásenie vývozcu. Takže už je ten dôkaz pôvodu dnes flexibilnejší, dá sa povedať. A zmenili sme aj spôsob, akým verifikujeme a čo je dôležitejšie, e, kto môže potvrdiť, či je to Ehm, či tie pravidlá pôvodu sú dodržané alebo nie. Tak my sme to zmenili z tej vývoznej krajine. Ehm, napríklad to možno sťažnosti podávať na dvor auditorov, pretože máme tu orgány, ehm, kde, ktoré kontrolujú, či to bol pôvodný výrobok. Ale sú tu určité problémy a pre nás by to bolo veľmi ťažké tieto preferenčné clá zmeniť. Keď to bol produkt tretej krajiny a naše colné orgány majú vážne pochybnosti o tom, či tento produkt splňa pravidlá, no a potom e, kto teda verifikuje? E, je to e, verifikačný orgán, ktorý nám podal vysvetlenie. No a teraz sme to zmenili, Teraz, sa, teraz to robí, robí unijný, eh, unijný orgán, colný orgán. Tá, no a potom tiež do toho vstupuje dvor auditorov. Pred rokom sme urobili prieskum medzi podnikmi, pokiaľ ide o pravidlá pôvodu. Čo si oni o tom myslia, aké sú ich kritické body, aké sú, aké sú spokojní. A mm, tu Veľká časť týchto podnikov, viac ako tisíc, zodpovedala tento dotazník a zdá sa, že tieto pravidlá pôvodu sa dodržiavajú. Iba 13% povedali, že tieto naše pravidlá pôvodu v preferenčných dohodách nesplňajú, ale eh, bola tu aj požiadavka na viac informácií, 67% povedalo, že by chceli lepšie informácie o preferenčných pravidlách pôvodu a na tom my už pracujeme. A to je dôležité pre nich aj na prístup na trh, aby mali viacej informácií. A to nie je len, aby mali viacej informácií a aby to bolo vo viacerých jazykoch, úradných jazykov únie, ale aby to bolo v zrozumiteľnom jazyku, pretože je to v právnickej hantýrke, čo je pre nich e, veľmi často nezrozumiteľné. A takže nejaký bežný bežný účastník trhu to nemôže e, rozumieť. Teda oni by to chceli pochopiť a chceli by tieto pravidlá uplatňovať a využívať. Ďakujem pekne. Ja ďakujem vám. Chcem sa spýtať, či sú tu nejaké otázky, ktoré by kolegyňa a kolegovia chceli položiť je to všetko jasné, lebo budeme z toho potom robiť testy. Žartuje iste pán predseda. Takže zdá sa, že každý je um, oboznámený s touto našou reformou a so situáciou. Možno dve veci z mojej strany, na ktoré by som ja chcel upozorniť. E, mali sme e, veľmi náročnú diskusiu o pravidlách pôvodu v súvislosti s Jordánskom a integráciou utečencov e, z tejto krajiny do výrobného procesu, tak aby Jordánsko dostalo rovnakú, mm, rovnaký štatút ako LDC, čo sa týka vlastne najmä integrácie teda ľudí z Jordánska. Teda ako, vy, ako by ste vy navrhli e, riešiť túto otázku v prípade krajín, kde chceme vyriešiť takýmito preferenčnými pravidlami povodu? najmä problém utečencov A mm, okrem toho chceme napríklad e, riešiť otázku celosvetového e, výrobného reťazca alebo napríklad nejaký smartfón, že vraj precestuje 30 tisíc km po svete predtým, než sa dostane do ruky spotrebiteľovia, prejde cez 100 rôznych hraníc, takže sa chcem spýtať, či v konečnom dôsledku je nejaká možnosť, aby sme vôbec identifikovali um, miesto, kde takýto produkt vzniká. <laughs> Ďakujem, predseda. K Jordánsku a otázke utečencov, ktorá podľa nášho názoru je veľmi dôležitou záležitosťou, by, sme chcel, by som chcel povedať, že sme si vedomí nízkeho využitia týchto preferenčného režimu a skúmame, ako to zlepšiť, ale nemáme pripravené nejaké stanovisko k tomuto. Je to vec, ktorú žiaľ v súčasnosti ešte len analizujeme. A pokiaľ ide o ten telefón, čo ste spomenuli, to je veľmi, to je veľmi pekný príklad, áno. Mobilné telefóny. Ja som povedal na začiatku, že pravidlá o pôvode sú veľmi dôležité, respektíve sú potrebné, ak máme stanoviť nejakú preferenciu. A pri telefónoch tam máme relatívne veľké šťastie, pretože vďaka ehm, medzinárodným dohodám o technológiách, kde neuplatňujeme napríklad e, clá, vo všeobecnosti teda na, telefóne, na telefóne napríklad neuplatňujeme clá, tak nás ani tak netrápi dôvod, e, pardon, pôvod e, zo štatistických dôvodov, pretože nemáme na to clá, takže vlastne nezaujíma nás, odkiaľ ten telefón pochádza tým pádom ani otázka pôvodu nie je až tak relevantná. Ale samozrejme v prípade strojov nejakých to je relevantné, pretože ak máte stroj, v ktorom je množstvo komponentov, ktoré pochádzajú z mno- mnohých e, štátov a napríklad my sme najväčší exportéry e, strojného zariadenia na svete, tak e, a v takýchto strojoch je veľké množstvo prvkov a komponentov a, komponentov. a teraz máte niekoľko vrstiev tých dodávateľov a dajme tomu ani niektoré komponenty nenakupujete od nejakého konkrétneho dodávateľa, ale od E, proste kupujete celky, ktoré ten výrobca toho celku zase skladá z komponentov, ktoré nakupuje e, inde. Takže potom to berieme tak, že konečná výroba alebo zostavenie toho stroja, tak e, vlastne tam sa musí nejakým spôsobom mapovať pôvod všetkých komponentov a potom sa vypočíta nejaká pridaná hodnota aj s pôvodom jednotlivých celkov alebo prvkov. No ale umožňujeme napríklad alternatívne pravidlo, o, to sa týka zmeny e, tarifnej kapitoly a teda celnej kapitoly e, v celnom sadzobníku. Čiže ak neviete, alebo ak je veľmi ťažké všetky tie komponenty zmapovať, ten ich pôvod, tak e, ak pracujete, ak ten stroj, dajme tomu, má niekoľko subsystémov, tak je možné to z hľadiska colnej klasifikácie zjednodušiť. Teda je, dajme tomu, stroj, ak, ak ten stroj sa dostane do inej kapitoly, ak sa zmení troška e, tá zostava tých e, celkov, tak e, vlastne sa určuje tá kapitola um, takýmto spôsobom. Ale je to naozaj zložité a pre subjekty je niekedy ťažké sledovať ten hodnotový reťazec alebo výrobný reťazec. Ak by sme mali realizovať dôkladné skúmanie, teda dajme tomu máme nejaké mm, obavy alebo podozrenie, že firma niečo nerobí správne, alebo partner nás upozornia, že v Európe firma niečo deklaruje tom pôvodu a nie je to pravda, tak e, môžeme samozrejme ísť cestou auditu a ideme potom komponent po komponente. Ale snažíme sa pristupovať k veci flexibilne a je nám jasné, že to je veľmi zložité. Už pred niekoľkými rokmi e, sme museli začať od začiatku a e, no ale tieto, tento čas už je za nami. Dobre, čo teda, čo teda znamená pre budúcnosť, hovorí predseda? Tá alternatívna metóda alebo alternatívna metóda, tá sa v budúcnosti presadí, alebo nebude už potom vôbec žiadne nejaké určovanie pôvodu? lebo to nebude možné. No, pre budúcnosť to znamená, že máme alternatívne metódy, rokujeme o nich a rokujeme o pravidlách. Ako som povedal v prezentácii, tie pravidlá sú mnoho flexibilnejšie než v období pred rokom 2011 a naše subjekty tie pravidla reálne využívajú. Mm, exportéry z tretich krajín ich dokonca využívajú ešte viac než naši, na, naše subjekty, čo je možno až paradoxné, pretože v súčasnosti, keď sa pozriete na Um, export z Kórey, tak Kórea využíva 90%, nemám presné čísla teraz v hlave, ale 90% z Kórey do EÚ e, má preferenčné zaobchádzanie, čiže Kórea vlastne s veľkým úspechom uplatňuje deklaráciu pôvodu v Kórei, aby získala preferenčný štatút. Naopak, to je len 70-75%, ktoré, toto sú výrobky z EÚ, ktoré idú do Korei, ktoré majú preferenčný štatút, ale Zdá sa, že niektorých z našich partnerov tá preferencia, e, e, že im pomáha viac e, smerom do Korei než iným a my sa snažíme to pochopiť a tiež, komuniku- tiež, tiež zlepšíme našu komunikáciu s partnermi, teda aby naše subjekty chápali tie pravidlá, ale v princípe pravidlá ak dajme tomu je ich 90 a viac, tak jasne tí partnery to majú troška ťažšie, ale LDC, dajme tomu, e, tam, ako som povedal, máme až 70 e, Čiže e, pri, v prípade LDC najmenej rozvinutých krajín je to troška iné a tie preferencie sú nastavené trocha inak, ale pravidlá mm, zdá sa, umožňujú našim subjektom, aby ich e, relatívne úspešne využívali. A my sa snažíme potom zlepšovať tú komunikáciu. Ale je to v princípe je to veľmi komplikované, my to, cháp, my to, akcept, my to chápeme. Dobre, ďakujem veľmi pekne za túto prezentáciu objasnenie, drahé kolegyne a kolegovia. Takže bude ten test, ako som hovoril, kde budete skúšaní z týchto poznatkov. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Bod 16. Správa o implementácii mikro, pardon, makrofinančnej pomoci MFA tretím krajinám roku 2018. Drahé kolegyne a kolegovia, my sme rokovali o makrofinančnej pomoci obsiahlo pomoci pre iné krajiny. Tunisko, Jordánsko, Moldavsko, ale najmä Ukrajine. A v roku 2018 sme prijali nástroj, ktorý sa týmto zaoberá a e, kľúčovým elementom v týchto diskusiách bolo splnenie podmienok pre tretiu tranžu makrofinančnej pomoci pre Ukrajinu, teda hovorím o Ukrajine. A teraz sa tu chceme porozprávať o mm, vývoji, o e, pomoci, stave pomoci najmä Ukrajina. Ja tu teraz mám zástupcu komisie z DG ECFIN, pána Santiago, Santiago Loranca, ktorý nám poskytne informácie v rozsahu možno 5-7 minút o aktuálnom stave v tejto problematike. Ďakujem veľmi pekne, pán Lange. Želám vám všetkým príjemné popoludne, keďže mám prvú príležitosť sa e, v tomto volebnom období objaviť na tomto výbore. Chcel by som povedať, že sa tešíme na spoluprácu s vami ako členmi výboru INTA za tohto 9. volebného obdobia Európskeho parlamentu. A teraz by som chcel využiť túto príležitosť a odprezentoval by som výročnú správu o makrofinančnej pomoci. Minulý rok sme tu takúto príležitosť nemali, takže ja len na začiatku mm, uvediem nejaké základné informácie o tom, čo MFA, teda makrofinančná pomoc je pre nových poslancov a potom by som mm, priblížil aktuálnu situáciu, prebiehajúce operácie a uzavrel by som toto svoje vystúpenie pár slovami o budúcich výhľadoch makrofinančnej pomoci. Čiže povaha MFA, aby ste tomu dobre rozumeli, nejde o obvyklý nástroj. Je to veľmi výnimočný nástroj, ktorý sa využíva na poskytovanie pomoci len tým partnerským krajinám, ktoré zažívajú externé finančné výpadky e, v súvislosti s určitou hospodárskou krízou. Takže to, táto pomoc je mimoriadný nástroj, možno ju mobilizovať len prípad od prípadu, teda keď nastane krízová situácia. Preto je to e, nástroj, ktorý nie je programovateľný v rozpočte, na rozdiel od iných programov, ktoré komisia realizuje. Čiže cieľom je nastoliť, znovu nastoliť e, e, vyváženú situáciu externého financovania v danej krajine a podporiť e, ekonomickú adjustáciu štruktúrnej formy tak, aby krajina sa dostala na nejakú udržateľnú cestu. Za normálnych okolností táto pomoc má formu úveru, pôžičky, avšak niekedy môže ísť aj o grant, pokiaľ ide o krajiny nízkopríjmové, respektíve veľmi zadlžené a je to nástroj podmienený a táto kondicionalita sa prejavuje v niekoľkých e, formách, má niekoľko fóriem. Tieto krajiny musia rešpektovať e, ľudské práva, musia mať účinné demokratické mechanizmy a e, nástroj je emitovaný v tranžiach. Tieto tranže sú podmienené určitými štruktúrnymi reformami a ich výsledkami, ktoré sú schválené tou príjemcovskou krajinou a ten súhlas má formu memoranda o porozumení a potom je tu ešte tretia forma kondicionality, ktorou sú tieto prostriedky podmienené. Tento program doplňa a podmienuje, alebo je podmienený e, dobrými výsledkami e, reformného programu na prispôsobenie sa, ktorý je sledovaný e, v tejto cieľovej krajine, alebo teda príjemcovskej krajine Medzinárodným menovým fondom. Takže my poskytujeme vlastne komplementárnu pomoc z Európskej únie k fondom MMF. A teraz k výsledkom dosiahnutým za rok 2018 eh, a už aj v prvej časti roku 2019. V prvom rade, ako ste spomenuli, pán Lange došlo v roku 2018 ku schváleniu dvoch rozhodnutí, ktoré, eh, ktorými sa um, tento, táto makrofinančná pomoc pri, priznala Gruzínsku vo výške 440 miliónov a Ukrajine vo výške 1000 e, miliónov, teda miliarda eur e, v apríli a e, máji, myslím. Ukrajina, pokiaľ ide o Ukrajinu, tak pardon, pre Gruzínsko to nebolo 440, ale 45 miliónov. Ukrajina, tam bolo možné vyplatiť predchádzajúcu tranžu de- decembri, 18. decembra Parlamentu sme poskytli informačnú notu o všetkých podrobnostiach o tom, akým spôsobom boli odôvodnené tieto alebo motivované tieto rozhodnutia na základe splnenia určitých podmienok a následne e, prebehli parlamentné voľby, konkrétne na Ukrajine a prezidentské voľby navyše, čiže došlo k určitému pozastaveniu čerpania alebo teda plnenia určitých podmienok, ktoré boli kľúčové. Ale teraz e, parlament Ukrajiny funguje, ujal sa e, funkcia, takisto vláda je tiež funkčná a plánuje sa do konca tohto mesiaca preskúmanie tejto misie. Pokiaľ ide o Gruzínsko, druhá krajina, pre ktorú toto rozhodnutie bolo schválené, prvá splátka bola vyplatená 25 miliónov, pardon, 30 miliónov, z ktorých 25 zostáva stále k dispozícii táto prvá platba nebola napojená na nejaké podmienky, druhá už bude. gruzinské orgány podľa nášho názoru e, pokročili v realizácii svojho politického programu, avšak ešte stále ten program nie je dotiahnutý a my úzko spolupracujeme na tom, aby do konca roka bolo možné úspešne tento program ukončiť. Okrem Gruzínska a Ukrajiny e, vo východnom partnerstve, partnerstve funguje tretí program, ktorý e, pomáha Republike Moldavsko a v tomto programe ide o 100 miliónov eur a mm, ide o plánovanú operáciu kombinovanú z e, požičiek a grantov a má byť vyčerpaná do júla 2020 táto pomoc. A ďalej, v roku 2018 bolo uvoľnené bola uvoľnená prvá platba 30 miliónov eur, respektíve bola pozastavená, pretože politické podmienky neboli splnené podľa nášho hodnotenia. Um, bolo to podmienené niekoľkými uh, uh, udalostiami. V, roku, v júli 2008 boli zrušené všeobecné voľby v Kišineve. Uh, viacerí z nás poukazovali na veľké demokratické nedostatky v Moldavsku v júni 2018 eh, nová vláda eh, sa ujala funkcie, čím sa rozbehla akási nová dynamika a aj MMF pozastavil svoje kontakty a financovanie a ehm, v tejto chvíli už prebieha preskúmanie podmienok a je výhľad, že budú úspešne prehodnotené a bude možno, možné uvoľniť aj prvú, aj druhú tranžu v priebehu roku 2019. E, sme v kontakte s moldavskými orgánmi, s novou vládou a snažíme sa zistiť, e, aká je momentálne situácia, aby sme identifikovali, kde došlo k nejakým nedostatkom pri plnení podmienok, tak aby sme mohli uvoľniť v prípade potvrdenia, že tie podmienky boli splnené príslušné platby. A potom sú tu ešte ďalšie dva programy v južnom partnerstve. O jednom sme hovorili Jordánsko. V Jordánsku sme ukončili 200 um, miliónovú pomoc. Druhá platba, posledná platba sa um, konala v júli, v júni pardon, 2019 a v Tunisku. E, pomoc v Tunisku je 500 miliónov eur a ešte stále zostáva posledná tretia splátka 100 miliónov eur. E, spolupracujeme s orgánmi, aby sme zabezpečili, že budú splnené všetky podmienky. A ja teraz chcem povedať pár slov o budúce, budúcom fungovaní makrofinančnej pomoci a výhľade. E, pokiaľ ide o fungovanie, tak e, momentálne sa pripravila jedna operácia, a to pre Jordánsko. Jordánsko zaslalo e, listom žiadosť komisii e, o, na predloženie e, MFA o 500 miliónov eur. Je to časť, kde by som chcel povedať, že je o súčasť akejsi globálnej operácie medzinárodnej podpory, ktorá bola rozbehnutá konferenciou v Londýne začiatkom tohto roka a tiež tým plníme záväzok Európskej únie v tom zmysle, že keď e, bude ukončená predchádzajúca MFA, tak e, bude možné predložiť zo strany Jordánska žiadosť o predlženie teda a rozšírenie tejto pomoci. Komisia teraz teda bude môcť navrhnúť e, v nasledujúcich týždňoch riešenie, ktoré s vami samozrejme prerokujeme a predložíme ho čo najskôr. No a teraz, čo sa týka toho, aké bude miesto makrofinančnej pomoci v kontexte nadchádzajúceho viacročného finančného rámca. Viete, že komisia predstavila v máji minulého roka návrh hm, nového viacročného finančného rámca a medzi návrhmi bolo tiež vytvorenie nového nástroja e, nástroja pre súdskú a medzinárodnú pomoc. Toto spojí viaceré existujúce nástroje na to, aby sa e, zracionalizovali zvolí. No a komisia si myslí, že e, makrofinančná pomoc má a, a, a taký význam a povahu, aby ostala osobitým nástrojom aj v budúcnosti. A samozrejme, bude tu veľmi úzka spolupráca s týmto spojeným nástrojom. No a je to aktivované na ad hoc základe bežným legislatívnym postupom a rozhodnutiami, ktoré budú príjmané Radou a Európskym parlamentom. Takže tým sa dostávam na koniec tohto prehľadu. Ako som už povedal, eh, viacročná makrofinančná pomoc je núdzovým nástrojom a efektivita eh, rozhodovania závisí od úzkej spolupráci eh, spolu zákonodarcov a komisie a konkrétne výboru INTA. A takže ja sa teším na ďalšiu spoluprácu a teším sa na aktuálne diskusie, tak aby rozhodnutia boli čo najskôr prijaté. Ďakujem pekne za pozornosť a teraz rád zodpoviem všetky vaše otázky. Ďakujem pekne za prezentáciu a osobitne za prvú časť, to vysvetlenie makrofinančnej pomoci. To bolo skutočne vynikajúce. ako prvá, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za vašu prezentáciu a za vynikajúcu prácu, ktorú ste odviedli. Ja som bola spravodajkyňou za socialistov pre, v predchádzajúcom volebnom období e, pre makrofinančnú pomoc pre e, susedské krajiny, v tom prípade to bolo Gruzínsko a ja som obhajovala túto makrofinančnú pomoc, pretože sa domnievam, že je to nástroj veľmi užitočný, ktorý týmto krajinám pomáha pokročiť a e, dosiahnuť štandard, ktorý požaduje Európska únia a celkovo e, prispieť k svojom rozvoju. V prípade Gruzínska sme videli veľmi, dôle, veľmi významné reformy, a to v oblasti hospodárskej, ako aj politickej. Došlo k demokratickým reformám a e, tiež sme zaznamenali zlepšenie dialogu s občianskou spoločnosťou, ale máme pocit, že ešte stále zostáva veľa práce, ktorú treba odviesť my sme na tieto nedostatky vtedy upozorňovali, ale ja by som chcela osobitne položiť otázku, pra, tri konkrétne otázky. V prvom rade ste povedali, že zatiaľ neboli splnené všetky podmienky na uvoľnenie tých posledných 30 miliónov eur. Ja by som chcela vedieť, aké sú tie konkrétne e, zatiaľ nedoriešené veci v prípade Gruzínska, ktoré bránia tomuto Mm, memorandu vlastne v tejto poslednej e, platbe. E, druhá otázka. E, v prípade Gruzínska znova, myslím, najdôležitejšie veci hľadiska udržateľného rozvoja reforma, reforma vzdelávania, nedostatok vzdelaných pracovníkov a ďalšie témy, ktoré boli, e, boli považované za problém už e, vtedy, preto možno sú problém ešte aj teraz. A e, ja sa chcem pýtať, či sa nejakým spôsobom podporuje napríklad financovanie malých a stredne veľkých firiem a či sa využíva táto dohoda o makrofinančnej pomoci na zlepšenie tejto situácie. Ďakujem pekne, Helmut Scholz. Ďakujem pekne, predseda. Ja by som mal dve otázky, pretože tá správa bola pomerne presná, presná ale vy ste spomenuli, že Ukrajina makrofinančná pomoc, a všetky kritériá boli splnené, takže tie peniaze by mohli byť poskytnuté. Otázka je teda, keď sa pozrieme na čísla, znovu vládou z roku 2019 je tu pokus vytvoriť eh, presnejšiu, preciznejšiu politickú vôľu na implementáciu dodatočných eh, reforiem takým spôsobom, aby to bolo považovať za uspokojivé. Takže peniaze budú poskytnuté tou poslednou fázou našich eh, systémov transparentnosti. No a preto už začala skutočne aj otázka je, teda znie, čo si myslíte, do akej miery ste presvedčení, že finančné prostriedky, ktoré dostane Ukrajina, aj prispejú k, k celkovej politickej, právnej, hospodárskej dome tejto krajiny, pretože dodnes je tu stále taká situácia, že rozdiely v rámci krajiny sociálnych, sociálnych štandardoch sa prehlbujú. Takže ako chcete zaistiť, že prostriedky, ktoré sú podmienkou, dostanú skutočne tí, ktorí ich budú potrebovať. No a ďalšia otázka sa týka Moldavska. Vieme, že s novou vládou a máme no, novú vládu a premiér bol premiérka bola v júli v Európskom parlamente a ona žiadala podporu, ktorá sa týka vrátenia peniazy z bankového škandálu viac ako miliard dolárov to bola, myslím. A zverejnené to informácie, takže peniaze zmizli a my ich chceme zastaviť, takže ako môžeme prispieť k tomu, aby nová vláda Moldavska mohla skutočne implementovať právne reformy, ktoré predpokladajú podmienky, ktoré sa implementujú tiež na makrofinančnú pomoc. Takže otázka MFA, e, makrofinančnej pomoci, podmienky a pomoci FN krajiny. To sú naliehavé otázky, ktoré by sme mali zvážiť nielen my vo výbore INTA, ale e, celkovo Európsky parlament. Ďakujem pekne. A ja sa chcem spýtať niečo na Tunisko. Máte nejaké novinky? Nech sa páči. Ďakujem pekne. Je tu aj môj zástupca, Jim No a on tiež zareaguje, pretože on sa viac špecializuje na Ukrajinu a Gruzínsko. A ja by som možno zareagoval na dve posledné otázky o Moldavsku a Tunisku. Samozrejme, Moldavsko je veľmi špecifická situácia a myslím, že to bol tiež e, tiež od mnohých obav, mnohých z nás a komisie a Európskeho parlamentu. A e, my sme veľmi podporovali ako inštitúcia komisia, sme podporovali novú vládu, aby respektíve pretože vieme, že formy sú veľmi dobré, napríklad tie, ktoré um, boli uh, žiadané, chceli sme ich podporiť pri implementácii, no a musíme si uvedomiť, že tieto reformy sú veľmi prísne, ale ako som povedal, sú to reformy, ktoré realizuje vláda a za ne zodpovedá a niektoré z týchto podmienok e, súvisia tiež s úspechom implementácie stratégie v súvislosti s bankovým podvodom vláda koná, ale oni potrebujú našu pomoc a požiadali o pomoc MMF a tiež požiadali o pomoc komisiu. No a myslím, že sa aj stane. No a čo sa týka implementácie reforiem, tak myslím, že zaznamenali veľký pokrok na platenie prvej a splátky a myslím, že sme veľmi blízko k tomu, aby sme uvoľnili. Prvé prostriedky sú podmienky v súvislosti a druhou splátkou, ktoré súvisia s reformou súdneho systému. Teraz sa o nich diskutuje. Niektoré sú už na stole v súvislosti s súčasnými reformami, ale my myslíme, že pokrok, aj keď to veľmi ambiciozne reformy, Takže siahnu pokrok a dúfam, že budeme v pozícii, aby sme do konca roka mohli uvoľniť druhú splátku. No a čo sa týka Tuniska, tak to nie je jednoduchá krajina v tom zmysle, že nebola to pre nich jednoduchá cesta zavádzanie reforiem, je tu politická situácia problémom môže to znamenať eh, rečné opatrenia na, v hospodárskej oblasti. Niektoré opatrenia, ktoré súvislia hlavne z MMF, eh, tie neboli jednoduché, ale problém je taký, že situácia sa nezlepšuje a, nedostatok, eh, a nedostatočné reformy je možno jeden z dôvodov, prečo to tak nie je. No a čo sa týka programu reforiem, čo s nimi bolo dohodnuté, tak dosiahli pokrok a mm, opäť myslím, že už sa veľmi blížime k pozícii, aby sme mohli v nadchádzajúcich dvoch mesiacov možno uvoľniť tretiu splátku. No ale zohľad budúcnosť, Tunisko možno je jednou z krajín, ktorá ak sa nám podarí úspešne do, završiť súčasné opatrenia, tak eh, že dať ďalšie operácie sú tu veľké, majú veľké finančné potreby a krajina asi bude potrebovať eh, finančnú podporu hlavne z Európskej únie v nadchádzajúcich rokoch, takže pre mňa je to vec, ktorú budeme pozorne sledovať eh, a budeme reagovať na očakávania a žiadosti ukrajinských orgánov. Dobre. Ďakujem pekne. Čo sa týka Gruzínska, tak eh, s gruzínskymi orgánmi spolupracujem na to, aby sme zaistili, že budú splnené ďalšie podmienky. Oni pracujú na celom, eh, celej skupine podmienok eh, postupne a neustále a ešte stále existujú niektoré, ktoré nie sú splnené. Zdôraznil by som dve. Jedna sa týka e, prijatia učenia e, e, vozidla, čo by znamenalo, že mm, majiteľe vozidel musí poistiť svoje vozidla. Má to niekoľko aspektov. Jedno je harmonizácia so štandardami a normami EÚ je to ďalší aspekt relevantný práve v MMF. To je rozvoj finančného sektoru v Gruzínsku. Ale tento zákon ešte musí prejsť parlamentom a politicky pre vládu to nebude jednoduché. Takže to je ešte stále otvorené. Vláda e, musí tiež parlamentu predložiť e, návrh zákona o obchodných spoločnostiach. No a to reguluje druhy a formy e, spoločnosti a firiem e, podľa asociačnej dohody z EÚ, e, ako SRO, akciové spoločnosti, tak aby to bolo porovnateľné, tých právna forma. Dôležitý je tu aj domáci gruzinský kontext, pretože mnohé z týchto vecí podľa súčasných pravidel nie sú úplne jasné. Vláda konzultuje domácimi aktérmi a chcú to čo skoro predložiť. No a Európsky parlament začiatkom septembra zasadne a bude to rýchlo prijaté. To sú zatiaľ tie posledné informácie, čo čakáme. Niektoré z ďalších podmienok môžem vám uviesť ďalšie príklady. Stratégia pre pracovný trh alebo konzultačný proces, ktorý dlho trvá, myslím, že je do, dobré konzultovať tieto veci sa s účastnými aktérmi. Návrh je dobrý a teraz je to otázka toho, aby to vláda prijala. Vy ste sa spýtali špecificky, ak som to správne pochopil, na vzdelávanie a reformy. A to je tiež v našom memorande porozumie s Gruzínskom uvedené a ja som veľmi rád, že môžem povedať, že e, kľúčové, e, kľúčový zákon zákon o odbornom vzdelávaní a vyššom vzdelávaní prijatý. To je zákon, ktorý vytvára rámec pre tento sektor a tiež umožňuje, aby pomoc spolupráci e, mohla pokračovať v tejto oblasti. A to je tiež dobrý príklad toho, ako mikrofinančná pomoc a tá kondicionalita môže posunúť ďalšiu podporu eh, iných systémov. No a čo sa týka eh, reformy pozemkového trhu, eh, tak v Gruzinsku existovala registrácia pozemkov no a v súlade s podmienkami, na, ktoré sme, na ktorých sme sa dohodli, tak systém zjednodušenej registrácie dobre pokročil. My sme žiadali, aby bolo zaregistrovaných 500 pozemkov a od polovice e, roka. Už to bolo 670 tisíc, e, takže tá hranica už bola prekonaná. A gruzinské orgány teraz sa e, pracujú stratégiu, aby tá zjednodušená registrácia bola v druhom kroku doplnená systematickou registráciou všetkých ostatných pozemkov. Takže dúfam, toto teda si bude vyžadovať ešte nejaký čas. No a my sme žiadali len stratégiu, politický plán na systematickú registráciu, ale na konci tohto procesu eh, by pozemky mali byť eh, v plnej miere registrované. No a čo sa týka Ukrajiny, tak len rýchle objasnenie podmienky. Všetky podmienky eh, na úvodne prvej splátky boli splatené v novembri 2018, takže my sme mohli uvoľniť tú prvú splátku, no a súčasne e, podmienky pre uvoľnenie druhej splátky zatiaľ e, nie sú splnené. My samozrejme vítame mm, nové dynamiku reforiem v Európe, vrátane reformy súdnictva a sociálny aspekt v rámci makrofinančnej pomoci je dôležitý. Je to všeobecný aspekt, že v prípade krízy, aká krajina nedostáva externú pomoc, tak no, prispôsobenie musí byť a rýchlejšie a bolestivejšie, ako keď krajina dostáva pomoc. Takže to je základnou logikou. No a okrem toho sme tam doplnili špecifickú sociálnu politiku a jej opatrenia v rámci našej mm, systému makrofinančnej pomoci. Napríklad ten systém, ktorý má zmierniť dopady narastu cien za plyn. No a tá druhá tranža, jedna z podmienok bolo, ktorá už bola splnená, bolo lepšie zacielenie tých asistenčných systémov tak aby sa to dostalo presne k tým najzraniteľnejším skupinám. No a ja by som chcel vyzerať na Santiagové úvodné poznámky. Makrofinančná pomoc je finančný nástroj. Tie peniaze, ktoré uvoľňujeme v rámci tejto makrofinančnej pomoci, nie sú dezignované alebo viazané, takže my nemôžeme tvrdiť, že makrofinančná pomoc sa dostáva k tým, ktorí potrebujú peniaze, ale je to financovanie eh, si pre ukrajinskú vládu a umožňuje to krajine držať si eh, zväčšiť priestor eh, pre nevyhnutné výdavky. myslím, že ukrajinská vláda to dobre využíva. Dobre, ďakujem pekne. Ešte jedna otázka pána Kalneza, nech sa páči. Ďakujem. Pán predseda, nedávno e, súčasný minister Španielska zahraničných vecí, pán Burel, a možno aj budúci vysoký komisár, hovoril o nevyhnutnosti implementovať a rozšíriť e, pomoc EÚ pre Maroko, aby sme e, takto bojovali proti nelegálnemu obchodovaniu s ľuďmi a nelegálnymi látkami na hranici e, v, sever, na, na sever, v Severnej Afrike. A aby sme využili tento istý nástroj ad hoc pre jednotlivé krajiny, tak by to musel byť e, mechanizmus, e, ktorým by sme napríklad v prípade Maroka mohli v prostriedky koncentrovať do severnej časti krajiny a napríklad obmedziť e, toky nelegálnej imigrácie a samozrejme aj pašovania. Dalo by sa to použiť na toto? Yes, please. I, th- I, th- I think the answer by now is no. No už e, odpoveď je nie, mm, a to z dvoch dôvodov. E, našťastie pre Maroko majú celkom dobrú hospodárskú situáciu, keď sa to porovná s ostatnými krajinami. Tieto parametre a externé sektory sú na tom pomerne dobre, takže dnes spadajú do tejto kategórie krajiny, ktoré e, majú túto zraniteľnosť. E, a tu vlastne ide len o, o hospodárske vyrovnanie. vyrovnania. Práve preto pre túto situáciu Maroko nemá tieto finančné programy, eh, čo je vlastne mm, eh, podmienkou. Oni majú program, ktorý im umožňuje, aby boli na tej správnej strane hospodárskej politiky. Teda nie je to eh, tento finančný program. Oni v podstate nie sú oprávnení. Ďakujem veľmi pekne a teraz sme sa dostali na koniec bodu 16 nášho dnešného programu. Teraz máme e, bod 17 rôzne. To je moje obľúbené, ale mm, rôzne nemáme. A teraz máme bod 18 nasledujúce schôdze, ktoré sa budú konať 23. a 24. septembra, čo je pomerne onedlho. No a týmto končíme oficiálne zasadnutie, verejné zasadnutie Intena dnes a o 5 minút začneme naše stretnutie koordinátorov Inte. Takže 5 minútová prestávočka.